Dear colleagues, I would like to start our meeting. Uh, for those who don't hear me, uh... kolegovia, usaďte sa prosím. Ďakujem veľmi pekne uh, za to, že ste prišli uh, na túto druhú časť programu. Ako viete, uh, je to kombinácia stretnutia s expertmi, teda tradičné vypočutie Európskeho parlamentu s medziparlamentnou diskusiou, takže určitým spôsobom ide o veľmi osobitné zasadnutie. Dovolte mi pár vied k téme nášho vypočutia a našej e, medziparlamentnej výmeny o kontrole, ktorú by mali vykonávať parlamenty. Sme presvedčení, že v Európskej únii by sme nemali mať žiadnu úroveň riadenia bez parlamentnej kontroly. Pravdepodobne si uvedomujete, že kríza vyvolala veľa reforiem, ktoré presunuli kompetencie z národnej na európsku v oblastiach, ktoré boli tradične pod národnou kompetenciou. A to e, pre nás e, Európsky parlament e, prinieslo výzvu kontroly nad týmto procesom, nad procesom rozhodovania v týchto oblastiach. A náš prístup bol vlastne nové prvky regulačného rámca podrobiť kontrole a monitorovaniu zo strany Európskeho parlamentu. Tiež vieme, že na národnej úrovni e, máte e, veľmi diferencované e, prístupy v tejto oblasti. Niektoré parlamenty majú veľmi silný vplyv na exekutívnu časť systému riadenia vo vašich krajinách, ex ante aj ex post. Niektoré parlamenty sú naopak menej zalivované do procesu rozhodovania e, ich vlád. A preto tu máme toto zasadnutie, pretože nastal, myslím, moment, aby sme získali taký celistvý obraz o tom, čo sme urobili, kde sa nachádzame dnes a aký by bol najlepší postup do budúcnosti. V tomto kontexte sme prizvali troch expertov, s ktorými začneme toto zasadnutie a e, poprosíme ich o ich e, náhľad na túto tému, teda dohľad e, parlamentu nad exekutívou. Spomenuli sme, že demokratická zodpovednosť je dnes veľmi dôležitá. Je dôležitá demokracia v procese rozhodovania nezávisle od problému, e, ktorý musí riešiť Európa dnes. Chcela by som teda medzi nami privítať e, e, profesorku z Maastrichtskej univerzity pre politológiu, pani Kristine Neuhold. Začneme s vami, pani profesorka. Máte k dispozícii 10 až 15 minút pre vašu prezentáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne e, za to, že e, tu dnes môžem byť aj za vaše úvodné slova. Táto e, štúdia vychádza z určitých náhľadov projektu ktorý sme vykonali v rámci e, oblasti otvoreného e, výskumného e, projektu. Aj ďalší rečník, pán Olivier Rosenberg, sa ho zúčastnil. V nasledujúcich minútach by som vám chcela niečo povedať o tom rámci, o tých náhľadoch, prečo táto štúdia bola vytvorená, a chceme sa potom zaoberať ešte aj e, postupmi na národnej úrovni. Pani predsednička pre spomenula, že máme odlišné e, postupy v jednotlivých národných parlamentoch, pokiaľ ide o ich kontrolu e, nad rozhodnutiami vlády. A potom ide aj o to, čo sa deje v praktickom politickom procese v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. Všetci vidíme, že národné parlamenty využívajú lisabonské ustanovenia veľmi odlišným spôsobom a preto by sme chceli izolovať určité podmienky, e, podľa ktorých e, sa doteraz využíval mechanizmus včasného varovania a potom ešte na záver pár e, záverečných poznámok z mojej strany zaznie. Takže povedala som, že kontext teda tejto štúdie je, že táto štúdia bola vypracovaná na základe zadania od Tvede kamer a OPAL a teraz tým nástrojom. Lisabonská zmluva, ako viete, zlepšuje informačné e, práva, právo na informácie pre parlamenty, takže komisia postupuje národným parlamentom návrhy dokumentov a tak ďalej. Napriek tomu kontrola na národnej úrovni pokiaľ ide o e, exekutívu na úrovni EÚ, je ešte stále veľmi e, významnou témou a tu vlády poskytujú informácie odlišným spôsobom, napríklad e, sektorálnym výborom, napríklad v niektorých parlamentoch majú e, parlamenty e, prístup k pozíciám ich vlády na rade, alebo majú prístup k dokumentom Koreperu a teda stanoviskám, ktoré budú zaujaté na korepery, teda ex ante. A potom je veľmi e, dôležité aj sledovať e, ďalšie kroky po tom, e, aké rozhodnutia zasneli na rade. A to je tiež dôležité v súvislosti s Lisabonom. Napríklad mať nejaké, nejaký priestor pre otázky a odpovede, konzultácie. Takisto tu máme tendenciu smerom k špecializácii a to nie je náhodou, pretože Eh, žlté eh, karty, ktoré sa týkajú legislatívnych eh, tém, legislatívnych návrhov. Tu sa množia, takže preto máme napríklad také prístupy ako spravodajcovia alebo euro promotéry ktorí potom ďalej referujú e, vo svojich e, výboroch o e, informáciách, ktoré sa dozvedeli. Na národnej úrovni potom sú kľúčové rozdiely medzi jednotlivými parlamentami, napríklad pokiaľ ide o načasovanie. Ešte stále je tu, sa to veľmi koncentrujú parlamenty na legislatívny proces a to tiež neprekvapí v dôsledku Lisabonu. Ehm, pozornosť sa však e, presúva na nastolovanie tém, takže e, biele knihy, zelené knihy, e, pozičné dokumenty a tak ďalej. A potom vás dôležitý je aj pojem mainstreaming, to znamená, že sektorálne výbory nielen e, v oblasti európskych e, záležitostí sú e, zainteresované do európskych tematík, ale, ako som už povedala, obzvlášť aj sektorálne výbory. A keď sa teraz pozrieme na ďalšiu priesvitku, čo sa vlastne deje, pokiaľ ide o priame zainteresovanie na európskej úrovni, tu opäť vidíme, že úloha sektorálnych výborov je dôležitá v niektorých národných parlamentoch v iných, v, niektor, v niektorých dokonca môžu tieto e, výbory iniciovať e, odôvodnené stanovisko. E, vo väčšine parlamentov, ktorých sme študovali, je to veľmi dôležitá téma. Je to vždy veľký časový nátlak a z tohto dôvodu nemá dopad, či odvodné stanovisko e, e, vzniklo na plene alebo nie, to nemá žiaden negatívny dopad, aspoň pokiaľ teda ide o naše zistenia v tomto kontexte. A čo tiež neprekvapí, je tiež podpora e, zamestnancov v teda aktivovaní lisabonských nástrojov, ale potrebujeme tiež politický dialog. To znamená, že postupy sú viac menej tie isté v národných parlamentoch, ale e, v niektorých e, ústavách politický dialog je odrazený ako ústavné právo, ako napríklad v Rakúsku. Keď sa poz, poz, pozrieme ďalej, vidíme, do e, takéto odlišné údaje. A to iba za určité obdobie od roku 2010 do roku 2013. Predsa len však to predstavuje určitý trend e, za toto obdobie. Tu vidíme, že švedský parlament vydal najväčší počet odôvodnených stanovísk. Dôležité je klas, položiť si otázku, prečo je tomu tak. V hre sú tu viaceré faktory. Na jednej strane všetky návrhy sú tu preskúmované, takže veľký e, počet návrhov je e, e, kontrolovaných a v tomto období tu bola aj menšinová vláda, takže samozrejme by ste nemali vnímať národné parlamenty ako čierne skrinky, ale k tomu sa vyjadria e, do hĺbky e, ďalší rečníci po mne. Takže vidíte, že je tu naozaj mm, veľmi veľký rozdiel e, v počte odvodnených stanovisk, ktoré vydávajú parlamenty a to isté platí aj pre politický dialog. Keď sa pohneme k ďalšej priesvitke, tu vidíme odlišný parlament, ktorý je na čele portugalský ten, toto, toto súvisí s tým, čo som povedala predtým, získavať informácie nezávisle od vlády, byť schopný vytvoriť eh, parlamentné stanovisko. Toto sa vníma v tomto kontexte za dôležité čo vidíme e, na tomto diagrame, alebo v všeobecnosti, je, že e, vyššie snemovne viac využívajú tento nástroj e, než nižšie. Nemusí to platiť pre každý parlament, alebo v všeobecnosti je to tak. Sú preto viac, viaceré dôvody, ale vidíme teda, že tie vyššie komory parlamentu lepšie využívajú tento nástroj. A keď sa pozrieme na využívanie mechanizmu včasného varovania, teda ďalšia priesvitka, e, uvidíme tiež niečo, čo e, vyvstalo e, ako informácia z našich interviú, z našich diskusí. Odlišne sa tu vníma úloha parlamentov, pokiaľ ide o to, akú úlohu zohrávajú. Niektoré národné parlamenty to nevidia ako svoju úlohu priamo interagovať s inštitúciami EÚ. Tiež e, analýza nákladov a e, príjmov ukazuje, že parlamenty, keď že nemajú dostatok e, prostriedkov časových a finančných, sa rozhodujú koncentrovať na špecifické témy, ako napríklad európsky prokurátor a podobne čo tiež zohráva svoju úlohu v súvislosti s systémom časného e, varovania je úloha a počet zamestnancov. Keď sa pozrieme na e, počet zamestnancov, vidíme tu určitú variáciu v jednotlivých parlamentoch. Vidíme, že v nemeckom e, v nemeckej dolnej snemovni je počet zamestnancov teda veľmi vyhovujúci veľmi vysoký. A pokiaľ ide o úlohu eh, úradníkov v parlamentoch, snažili sme sa kategorizovať eh, tieto úlohy a výsledkom tohto naše skúmania bolo, že zohrávajú do veľkej miery úlohu analistov alebo poradcov skôr než e, administratívnych asistentov. A mm, na čo sme tiež prišli, o tom budem hovoriť o chvíľočku. Mnohí e, e, z nich sú tu prítomní v miestnosti, mnohí z nich sú koordinujúci zamestnanci styční dôstojníci sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o žlté karty, informa- výmena informácií, Takže koordinácia e, medzi parlamentami sa stáva veľmi dôležitou a teda tiež to neprekvapí v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. Keď sa pozrieme na ďalšie priesvitke na e, podmienky e, používania mechanizmu včasného varovania, vidíme, že úloha zastičných dôstojníkov je veľmi dôležitá. Eh, výmena informácií, IPEX je tiež vnímaný ako užitočný nástroj. Niektorí, s ktorými eh, sme diskutovali, ho však eh, kritizovali ako neaktuálny nástroj. Kozak tiež považujú niektorí z vás za dôležitý hlavne pre teda žlté karty. A potom samozrejme kooperácia s inštitúciami EÚ sa zdôrazňuje s Európskou komisiou a s inštitúciou, v ktorej sa dnes nachádzame, s Európskym parlamentom. Ako viete, je tu trend e, smerom e, k väčšiemu počtu medziparlamentných zasadnutí v špecifických oblastiach ako spoločná zahraničná bezpečnostná politika. Takže na záver e, otázkou teda bolo, či je e, pohár e, na poli plný alebo na poli prázdny. Takže e, pokiaľ ide o dopady Lisabonu, vidíme, že sa tu zvyšuje miera koordinácie, a prepojenia medzi parlamentami a naše dnešné stretnutie tu je tiež jednou jedným z príkladov. Vidíme tu tiež väčšiu výmeru informácií a väčší význam zamestnancov. Tiež vidíme ehm, multiparlamentné pole, ktoré sa čoraz viac e, používa. Takže nie, e, sú, e, nie je to sústredenie sa na jednu oblasť, napríklad mandáty, ale na doplňanie E, nástrojov, napríklad o odôvodnené stanoviska, o výmenu informácií, e, kr- ďalšie kroky e, nasledujúce po odôvodnených stanoviskách, intenzívny politický dialog. Takže to, čo Lisabon odštartoval, je zružovanie nástrojov, je celý zväzok nástrojov. Nede sa teda iba jednou cestou, jedným smerom. Takže efektom Lisabonskej zmluvy je toto, je to diferencovaný obraz a ďalší rečníci práve k tejto diferenciácii povedia toho viac. Ďakujem pekne. E, Neuhold, and I would like to ask... Ďakujem pekne e, pani profesorka e, Neuhold a poprosila by som pána Rosenberga, aby sa ujal slova. Ďakujem pekne, budem hovoriť po francúzsky. Ďakujem za vaše pozvanie. Ja ako francúz budem k tomu pristupovať veľmi francúzsky a budem sa snažiť byť optimistický a prednesiem na teda dôvody, prečo by sme mali byť optimistickí a prečo potom na menej alebo pesimistický v prípade úlohy národných parlamentov. Budeme vychádzať z dokumentov. Máme tri dôvody byť optimistickí. Pretože národné parlamenty využívajú svoje kontrolné nástroje využívajú e, čím ďalej tým viacej toho predsedu vlády a čím ďalej tým viacej e, posilňujú aj toto svoje stanovisko. Urobili sme štúdiu a snažili sme sa kvantifikovať tie. Má to samozrejme svoje plusy aj minusy. Um, európsku aktivitu priemerne ročne pre 40 parlamentných komôr v Európe tu je e, priemerná európska aktivita 45 e, stretnutí ročne e, výborov pre európske záležitosti. Takže jedno stretnutie za týždeň 68 hodín. Európske stanoviska priemerne 35, ktoré zasielajú národné parlamenty vláde a 12 Európskej komisie v rámci politického dialogu, ale niekedy aj v rámci systému eh, eh, predčasného časného varovania. Priebežne ročne máme priemerne 13 diskusí, kontrolných diskusí pred Európskou radou alebo diskusí, ktoré sa venujú kontrole hoci e, ne, nezískavajú z toho najviac, e, národné parlamenty predsa len konajú a za posledné roky sa ako si zobudili, hlavne kvôli ekonomickej krízi a sú aktívni v európskej oblasti, tak ako to potvrdzuje aj nasledujúca prísvitka. A ja mám to šťastie, že IT nástroj veľmi zafungoval, takže nevidíte veľmi dobre, eh, na ktorej pozícii, ktorý národný parlament, ale budete mať k dispozícii dokument. Tí, ktorí sú najviac vpravo, to sú Fíni a tí majú najviac kompetencií aj v tej európskej oblasti. A nájdeme tam aj eh, Švedsko, Dánsko, Nemecko, Holandsko, ale tiež krajiny, ktoré sa dostali nedávno do EÚ, Estonsko, Litva, Česko. Nechce sa mi veľmi dávať tie krajiny, ktoré sú menej aktívne, ale vedecký výskum je tu na to, aby poukazoval aj na problémy a preto to poviem Belgicko, Cyperský parlament, Grécky, e, slovinsky, Dolná komora parlamentu a tak ďalej. Je tu málo rozdielov medzi východom a západom. Prečo sa koná obvykle z troch dôvodov? Je tu veľká tradícia, pretože je verejná mienka, ktorá nie je možno skeptická, ale ktorú zaujíma demokracia na EU úrovni. A potom aj vzhľadom na vývoj politického života minulosti, keď máme taký vývoj, ako je v Dánsku, tak tam je parlament aktivnejší, alebo keď máme koaličnú vládu, ako v Nemecku v mnohých členských štátoch, tá koaličná vláda tlačí viacej na aktivitu. Ďalší bod, prečo sme možno menej optimistickí, je to asi štúdia spred dvoch rokov pre EP eh, od profesora z Kolinskej univerzity kde sme analyzovali e, aktivitu národných parlamentov. Európske riadenie je čím ďalej tým viac pod vplyvom európskych rád, hlavne aj kvôli ekonomickej kríze. A tá pozitívna odpoveď je v tom zmysle, že národné parlamenty sa aktivizujú pred alebo po rade. Je to voličsky dôležitá téma rada a tiež to mobilizuje aj národných poslancov aj mimo tých špecializovaných klubov. Doteraz táto mobilizácia národných parlamentov nespôsobila blokáciu v rade pri hlasovaní. To nezabránilo mať bankovú úniu a podobne, takže je to pozitívna tendencia. A potom tu máme spôsoby na tabulke, ako môžu národné parlamenty konať. Máme parlamenty, ktoré sú aktívne ako verejné fóra diskusie, napríklad vo Fínsku, alebo sú aktívnejší v parlamentných výboroch e, ako reakcia na rady Belgicko, Litva, Slovinsko a potom parlamenty, ktoré konajú predovšetkým po záveroch rady a keď ako reakcia napríklad britský parlament a niektoré, ktoré predtým ako Nemci, ktorí sa snažia vplývať ešte predtým, než ide kancelárka na radu. Vyhlásenia bývalých predsedov vlády či vlád, samozrejme rozhodnutia či stanoviska národných parlamentov majú váhu aj pri rozhodnutiach vo vláde Áno, aj v radách, aj keď sú za zatvorenými dverami, tak vieme, že sa niektorí z e, predsedov vlád mohol vyjadriť. Pozrite sa, mám problémy s mojim parlamentom. Ďalší dôvod, prečo môžeme byť optimistickí. Národný parlament to je možno veľmi vágný koncept a je veľa e, parlamentných e, tradícií v Európe chodte do Westminsteru alebo do Bundestagu alebo do francúzského parlamentu a nie sú to rovnaké tradície, ani rovnaké budovy, ani rovnaké z, e, zvyky či prostriedky. Ale EÚ bola schopná uviesť akýsi taký zdravý úsudok, spoločný zdravý úsudok e, pri rozhodnutiach v národných parlamentoch. od Maastrichtu je prítomnosť e, zmienka národných parlamentov v zmluvách, a možnosť kozaku a tak ďalej. Definícia je dvojaká. Na jednej strane národné parlamenty sa teraz chápu ako demokratické inštancie, pretože sú volené, pretože sa tam vedie rozpráva a sú pluralistické a prichádzajú k dohode Eh, takým prirodzenejším spôsobom ako EP, pretože v Európskom parlamente predsa len zložitejšie získať konsenzus. Druhý prvok definície národných parlamentov. Diverzita, pluralita úlohy. To je všetko príjmané. Snažili sme sa identifikovať modely aktivity národných parlamentov Fínsky parlament a jeho typické fungovanie. Policy Shaper, jeden poslanec sa bude snažiť vplyvať na verejné, verejné politiky a tak ďalej. To je typický nemecký príklad. Verejné fórum to je parlament, ktorý diskutuje, ktorý európske témy prediskutováva s verejnou mienkou. To je typické pre Francúzsko alebo pre Veľkú Britániu European Player to e, je taký národný parlament, ktorý sa snaží byť prítomný pri komisii alebo nejakým spôsobom vplývať na rozhodnutia. To je napríklad švédsky postup. Expertný prístup, teda prichádzať s expertnými stanoviskami, to je hlavne uh, britský parlament a jeho horná snemovňa. A niektoré parlamenty E, e, napríklad švédsky, pracujú so všetky týmito prvkami. Iné parlamenty sa špecializujú na jeden ten postup. Takže je tu taká diverzita, ktorá samozrejme vychádza aj z ústavnej histórie Európy a reprezentatívnej demokracie, ktorá má už dve storočia. A teraz možno budem pesimistickejší v tej druhej časti tie tienisté stránky a mechanizmus včasného varovania. A tu som veľmi kritický a nie som jediný. 90 e, akademického personálu, ktorí sú špecialisti v tejto, v tejto oblasti, sú proti mechanizmu včasného varovania, pretože hovoria, že ako systém je veľmi komplikovaný, nie je účinný E, že to zabera príliš veľa času a chôdzi a prináša to minimálne výsledky. Národné, národní poslancovia samozrejme, samozrejme chcú, aby sa riešili problémy, či už to môžu byť problémy terorizmu a tak ďalej, odvolávajúca na princíp subsidiarity Otázka je, akým spôsobom to funguje. keď sa napríklad pozriem, pozrieme na návrhy Davida Camerona, A toto všetko uh, teda môže uh, robiť zložitú situáciu. A keď sa pozrieme na ďalšiu priesvitku, tu je počet smerníc, nariadení a rozhodnutí, ktoré EÚ prijala za posledných 15 rokov a vidíte, že v roku 2010 ekonomickou krizou prišiel obrovský pokles a tento pokles ešte nebol vyrovnaný. To je to, čo hovoria europoslanci, že teraz nemáme dostatok práce, dostatok eurolegislatívy a dať národným parlamentom dostatok možností, aby mohli blokovať tú legislatívnu aktivitu, ktorá je sama o sebe už veľmi spomalená, tak eh, podľa mňa to by mohlo byť nebezpečenstvo. Druhý dôvod pesimizmu na nasledujúcej priesvitke mnoho národných parlamentov e, tak e, európske záležitosti sa im venuje len veľmi malý počet špecializovaných poslancov a tu je tiež problém účasti volených predstaviteľov a niekedy tieto EU témy sú skutočne e, pokryté alebo monopolom je len jedného poslanca a jeho aktivita v úvodzovkách maskuje jeho neaktivitu. Mrzí ma, že to musím takto povedať, ale veľmi často sa to tak stáva. Píšu sa správy a uznesenia sa schvalujú bez toho, že by za tým stala skutočne reálna práca poslancov. A to je vzdialené od demokratického ideálu. Niekedy to voláme menšinig systém, teda systém, kde EU záležitosti sa diskutujú vo všetkých parlamentných výboroch a nie len v špecializovanom. Nemecko, Bundestag je to dobrým príkladom ale problémom je mobilizovať všetkých poslancov vo všetkých výboroch, ak nie je tá špecializácia ktorá dáva určitú identitu a prináša aj určité výhody. V prospech rozpráv, keď som hovoril o európskych radách, tak EU záležitosti už prekročili tie kompetencie špecializovaných výborov a to je pozitívne. Posledný bod, prečo sme pesimistickí, to je nasledujúci slajd. Riadenie EÚ rozhodovací systém EÚ, tak ako sa niekoľko rokov už vyvíja od krízy, stiažuje čím ďalej tým viac kontrolu národných parlamentov. Tri príklady. Európske legislatívne rozhodnutia e, trvajú čím ďalej tým dlhšie. Tu vidíte vývoj rozhodnutí smerníc a nariadení. Za posledných 15 rokov v 96. to bol jeden rok, kým sme sa rozhodli o nariadení alebo rozhodnutí. Minulý rok to bolo, to bolo takmer 2 roky, teda veľké spomalenie rýchlosti príjmania európskych rozhodnutí a skomplikovalo sa to aj pre národné parlamenty tým pádom, pretože pre nich nastáva otázka, v ktorom momente toho procesu majú zasiahnuť či v čase, kedy prichádza s návrhom komisia, ale, alebo vo finálnom štádiu, pretože je to, tie dva roky, to je polovica volebného obdobia národných parlamentov a veľa textov, ktoré sa teraz schvalujú alebo predkladajú, sa prijímajú až vtedy, keď sa získa nová väčšina. A je tu aj určitý problém v kontinuite. A posledný problém všetky údaje, ktoré sú tu dobre poznáte. Väčšina rozhodnutí z bežného legislatívneho procesu sa príjmajú v prvom čítaní a nie v druhom. V roku 2014 93%, 93% európskych rozhodnutí a európskej legislatívy, ktoré sa prijali eh, v Rade a v parlamente v prvom čítaní a to prináša ťažkosť pre národné parlamenty, aby skutočne mohli sledovať celý proces rokovaní, pretože aj tieto rokovania sú tajné. Často sa to robí v netransparentných trialógoch medzi radou parlamentom a komisiou a je ťažké pre národné parlamenty, ale aj pre vedcov a výskumníkov, novinárov, verejnú mienku sledovať túto aktivitu. Je tu teda menej pluralizmu inštitucionálnej úrovne a tým pádom to aj stiažuje prolarizmus európskej demokracie. Záverom sa môžeme dostať priamo k našim finálnym bodom. Štyri body. Národné parlamenty sú aktívne v európskej oblasti oveľa viacej, než sme si to mysleli, viacej ako predtým ale málo podporené vývojom e, európskeho legislatívneho procesu a málo podporované existujúcim systémom. Vyhlásenia národných parlamentov prechádza a sa prejavuje ich e, systémom alebo ich národnými politikami je málo spoločných platform alebo e, Tie pokusy so zelenou kartou e, sú slubné, zaujímavé a mohli by sa používať neustále. A posledný bod. Či by sme mohli naďalej pokračovať v tej tromplej stratégii, teda takej klamlivej stratégii, A niečo je v takejto aktivity v činnosti e, poslancov, ale sú to obvykle skôr zamestnanci parlamentov než poslanci v tejto aktivite. A platí to aj pre Európsky parlament s maximálnym rešpektom e, vedú akýsi dialog hluchých Hovorím o súčasných rokovaniach napríklad o článku 13 medziparlamentného fóra. Minulý týždeň tie pravidlá postupu sa prijali síce bolestivo, nie som si istý, a to až po dvoch rokoch rokovaní. A ja tu nehovorím ako profesor, e, univerzitný profesor, ale hovorím ako občan a hovorím, dámy a pani, mňa to šokuje, že sú potrebné dva roky na to, aby sa schválili nejaké postupy a podľa mňa tu politici nie sú na, na dostatočnej výške e, a úrovni, aby odpovedali na tie výzvy, ktoré stoja pred nami. Ďakujem za vašu pozornosť. Thank you very much, uh, Rosenberg. And the last... Ďakujeme a posledným uh, rečníkom je pán profesor Filip Borie z Luxemburska, predseda výskumného uh, centra pre parlamentné štúdie. Ďakujem za pozvanie. Poprosím už o prvú vriesitku. Budem hovoriť o štyroch líniách. V prvej línii kontext akademických rozpráv o úlohe národných parlamentov, potom po druhé dohoda, e, zmluva o Európskej únii a národné parlamenty a po tretie ekonomické riadenie a národné parlamenty a štvrtý blok rôzne návrhy s cieľom zlepšiť situáciu národných parlamentov v, pri riadení Európy. Pozrieme si ďalšiu prezidentku. Je tu viacero prvkov, ktoré treba mať na pamäti a medzi týmito e, e, prvkami je tu i definícia a, e, legislatívnej agendy, definícia parlamentnej práce a tiež otázka rozpočtovej kontroly a v politickej evaluácie. Budem hovoriť o týchto štyroch prvkoch cez tie štyri línie. Prejme na ďalšiu priesvitku. Pokiaľ ide o akademickú literatúru, sa dá hovoriť o deparlamentarizácii úlohy eh, parlamentov v politickom živote 28 demokraciách EU. Legislatíva, eh, eh, agenda legislatívna sa zvláda exekutívou v princípe. A národné parlamenty sú len jedným z príkladov tejto deparlamentarizácie politického života poprosím ďalšiu priesvietku. Dá sa tu konštatovať, že táto deparlamentarizácia súvisí s existenciou e, rôznych fóriem demokracie, neokorporativizmus a tak ďalej, monopolizácia skúseností, e, expertízy, výbormi odborníkov a evaluácia externá e, politiky a rozpočtová aktivita samotná. Pozrime sa na ďalšiu prísvitku. Ďalšie elementy, fragmentácia verejnej politiky, systém monopolizovanej informatiky, podľa úrovne, je v úrovni riadne, privatizácia, ďalej evaluácie výdavkov. Ďalšia prísvitka ešte vždy. V rozprávach máme tu štyri kľúčové aktivity, ktoré uznávajú národné parlamenty preverovanie eh, a vyžadovanie si zodpovednosti od národných parlamentov, kontrola subsidiarity, o tom sme hovorili, a tiež eh, medziparlamentná spolupráca. Ďalšia priesvitka, ak sa pozrieme na celok e, zmluv od Maastrichtskej, národné parlamenty po vzore Európskeho parlamentu prechádzajú veľmi zložitým, komplikovaným procesom E, pri rozhodovaní v európskom procese. A to, čo sa javí ako určitý pokrok v Lisabonskej zmluve, som trošku pesimistickejší. Rôzne z dohody ekonomického riadenia znížili úlohu parlamentov vo vzťahu k tomu, čo získali Lisabonskou zmluvou. Teraz, ak by sme pokračovali k ďalšej priesvitke, ako nám povedal kolega Rosenberg, Máme tu iný model kontroly národných parlamentov. Veľká heterogénnosť e, európskej politickej kontroly zo strany národných parlamentov a to veľmi sťažuje medziparlamentnú spoluprácu, pretože národné parlamenty nemajú rovnaké skúsenosti, rovnaký úzus, e, ich vízie, ich zapájenie sa do európskych záležitostí sú tiež výrazne odlišné. Nasledná presídka akademických rozprávach stále je otázka, či Lisabonská zmluva je dovršený alebo nedovršený proces pre inštitucionálnu reformu a demokratickú vedia, že z rôznych bodov toto necháva mnohé veci otvorené. Pojedíme na ďalšiu priesvitku, nechcem ísť do podrobností, ich poznáte, ale Lisabonská zmluva e, článku 12 sa hovorí o všetkých e, funkciách a uznania funkcií národných parlamentov. A ak sa pozrieme na rozpravy, na e, ktoré demonstruje ďalší ďalšia presídka, sú tu veľké e, otázníky nad skutočným dopadom Lisabonskej zmluvy. Určití autori sa domnievajú, že e, tu je európsky paradox politiku vnímajú vo vzťahu k EÚ i k národným štruktúram, čo je veľmi dôležité. To je absencia úvah o transpozícii smerníc. Pritom, že väčšina ich aktivít sa zameriava na európsku politiku a transpozíciu direktív. Zvyšok zmluv tiež je e, veľmi vágny k tomu, čo môžu národné parlamenty robiť, pokiaľ ide o kontrolu subsidiarity ďalšie priesvitky. Ak sa pozrieme ešte vždy na tieto otázky, tak si tiež uvedomíme, že je tu uznávanie spolupráce medzi jednotlivými orgány. Táto spolupráca je štruktúra sú však z veľkej časti informálne. Bolo treba dva roky na vytvorenie zložité, vytvorenie zložitých prístupov. informálnym spôsobom to zišlo z národných parlamentov. Treba oveľa viac formalizovať pri budúcich reformách zmluv, ale tiež precízne prvky do spolupráce medzi parlamentnej. Preskočíme nasledovnú priesiedku. Ak sa pozrieme na kontrolu subsidiarity, tak si uvedomíme, že 10 až 15 E, že e, viedli len z malej časti ku kontrole subsidiarity. Je to opätovne zložité na spustenie, ale celý ten súbor návrhov tu je. Tu si uvedomujem pri ďalšej prísvitke, že je tu malé zvýšenie v roku 2014 a to súvisí do veľkej miery, komisia to uznáva, sú skutočnosťou, že komisia bola, dokončila svoj mandát uvoľnenie aktíva legislatívnych návrhov, preto menšia kontrola subsidiarity z národných parlamentov. Ako si ste pamätáte, ďalšia priesvitka nám hovorí o tom, že škandinávské parlamenty sú e, výrazne zastúpené v kontrole subsidiarity a to súvisí so systematickým postupom kontroly subsidiarity to, čo však tiež konštatujeme, že národné parlamenty nemajú e, rovnaké postupy, pretože keď kontrolujú subsidiaritu, používajú rôzne kritéria pri kontroli subsidiarity. Ďalší prvok. časti je tu interpretácia oveľa väčšia než definícia, ktorá zišla z protokolov zmluv a tiež sa to liešia pohľady, pokiaľ ide o aplikáciu princípu subsidiarity. A to znamená, že nie všetci majú rovnaké usmernenia, pokiaľ ide o dopad kontroly subsidiarity. Ak sa pozrieme stále na blížiace úlohy subsidiarity, tak nový mechanizmus má posilniť e, efektívnosť kontrolu, ale nie je tom o veto. Nie je to ani naše želanie. Ale to je niek- niektorých autorov, e, právnikov, kontrola subsidiarity vlastne bola koncipovaná šéfmi vlád a krajín. E, je lepšie uspôsobená pre vlády, nie, nie e, pre parlamenty ako taká. Tak pozrieme na tretiu tú koľaj, tretiu líniu. Doma si môžete pozrieť do podrobností. Keď sa pozrieme na rôzne pakty a zmluvy, prijaté od roku 2009 k rozpočtovej ekonomickej um, problematike, je tu z časti medzivládna metóda, z časti metóda komunitárna, a to trošku komplikuje prácu národných parlamentov, pokiaľ ide o rozpočtové riadenie. Ak preskočíme jednotlivé zmluvy v 20, tak vlastne chcem ešte povedať už len tri veci k týmto zmluvám. Postupne e, tu trváme na určitej e, deguvertma alebo znižovaniu po, po, pozície vlády. E, e, teda ten hlavný pilier tejto zmluvy je vlastne eurozóna a jej, jej summit, stretnutie šéfov z eurozóny napriek fungovaniu a existovaniu určitých e, predpisov pre národné parlamenty a pre Európsky parlament v skutočnosti uniká e, kontrole národných parlamentov a posilňuje taký ten racionalizovaný parlamentarizmus na európskej úrovni. Mechanizmy, ktoré sú tu zamýšľané v medzivládnej zmluve, znižujú, obmedzujú tradičnú úlohu národných parlamentov v kontrole rozpočtov hoci to je vec e, e, ťažká na vytvorenie tých, takéhoto odborníckého výboru pre každú vládu, e, v reforme stability tento koncept postupne odstraňuje. My sme často veľmi uputaní na národné parlamenty. Preskočím ďalšie priesvitky a vrátim sa vlastne k rámcu návrhov vlastne taká inventarizácia, aby som sa vrátil k záverom. Keď sa pozrieme na jednotlivé návrhy na zlepšenie úlohu národných parlamentov v riadení EÚ, ako tu svedčili kolegovia, je tu veľmi veľká aktivita, aby sa našli nové mechanizmy na asociáciu s európskou vládou e, parlament e, e, holandský, Horná snemovňa v Británii, dánsky zastupcovia a práca v Kozaku. To všetko nám ukazuje veľké existenciu veľkých rozdielov opozície a tiež konsenzus parla- národných parlamentov. Súčasne trváme na konkurencii vypracovanej exekutívami, menovite v správe dovršenie monetárnej e, ekonomiky v EÚ. Vidíme však celkom jasne rozdelenie medzi exekutívou a aktivitami národných parlamentov, aby sa zlepšila úlaha národných parlamentov. Dva a tri, až tri príklady a pôjdem k záverom. Všetky rozpravy o zelenej karte na Kozaku ukazujú o aktiv, ak, aktualite tejto otázky. Niektorí majú záujem a veľká časť ale si želajú túto kartu. Ale keď sa pozrieme na rôzne pozície, uvedomíme si, že nechcú za túto kartu dať rovnakú vec v národných parlamentov. Vidíme tiež, že národné parlamenty sú, majú veľký konsenzus v skutočnosti, že ak Lisabonská zmluva by dala viac informácií a dobré právo na informácie, tak rozdiely množstvo informácií, sťažujú parlamentnú prácu a tu sa javí konsenzus v rôznych správach. A tretí element, ktorý môžem uviesť v týchto zaujímavých správach je to, že je tu neustála vôľa čoraz väčšej interakcie medzi členmi komisie a národných parlamentov, medzi službami komisie a službami parlamentov národných a čoraz väčšia interakcia a zodpovednosť vlád vo vzťahu k národným eh, parlamentným výborom. Ešte posledná vec pred záverom. Posledná vec sa týka komisie parlamentnej ako takej. Zdá sa, že je tu konsenzus, že je tu menej špecializácie eh, komisii pre európske záležitosti záležitosti v prospech sektoriálnych jednotlivých e, politík. Je to priamy dialog medzi špecializovanou komisiou a e, špecializovanými výbormi komisie e, parlamentov. Dostávam sa k záveru. koľko, niekoľko už, užitočných reflexí. E, na jednej strane deparlamentarizácia, ku ktorej sa dostávame, a sťažovanie spoločných stratégií pre národné parlamenty v riadení Európy. Druhý prvok, právny formalizmus e, Lisabonskej zmluvy, tiež paktu o, o ekonomickom riadení, to stiažuje výkon a do určitej miery e, dohody a pakty autonomizovali, liberalizovali vlády v zodpovednosti k svojim národným parlamentom a zdá sa, že Európsky parlament nedokáže zaplniť túto zodpovednosť v ekonomickom riadení. Tretí element je tu dôležitá činnosť, dá sa ako posilniť nástroje pre celok parlamentov v kontrole a definovaní ekonomického riadenia. u to viac, že ich rozkol medzinárodnými a európskym parlamentom ich rôzne koncepty kontroly európskeho riadenia a o to viac ešte moment, sú momentálne o to dôležitejšie, že je tu vízia, presná vízia eh, inštitucionálnej reformy a sú veľa pokročilejšie než parlamenty k perspektívam inštitucionálnym EÚ. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor Poirier. Máme teraz eh, veľa modrých kartičiek, aby som vám vysvetoval náš postup. Tradične to v Európskom eh, parlamente funguje tak, že je tiež e, možné položiť otázky expertom a spýtovať vlastne prácu expertov, aby takto vznikol dialog. Takže môžeme si teraz vyzbierať otázky a e, neskôr na ne zareagujú experti. Takže ste vítaní položiť otázky, preto tu e, máme u našich rečníkov. Oslovil sa ako prvý hlas náš, náš turecký kolega pán Talik Kučuk. Ďakujem veľmi pekne, ja budem veľmi stručný a tiež e, mám otázku. E, v týchto prezentáciách ste sa sústredili na inštitucionálnu úrovňu a mechanizmy, pokiaľ ide o e, kontrolu nad európskymi inštitúciami, ale jeden prvok tu chýba, tým je miera participácie ľudí v európskych voľbách do parlamentu. Naposledy to bolo 42,5 ale aj účasť v národných voľbách, keď sa pozrieme e, na geografiu EÚ, e, vidíme, že e, záujem o politiku klesá. Pýtam sa, či je to indikátorom straty dôvery v politiku EÚ a európsky projekt zo strany ľudí v Európskej únii v tých 28 členských štátoch. Ja si myslím, že to treba zohľadňovať, keď diskutujeme o zodpovednosti, transparentnosti a spôsobe, ako ľudia vnímajú eh, budúcnosť Európy, či sú jej súčasťou alebo nie. To súvisí teda aj s prístupom k informáciám v rámci procesu rozhodovania. Eh, týmto by sa Európska únia, myslím, tiež mala zaoberať. Preto sa eh, chcem spýtať na toto, či experti, e, výskumníci e, sa zabrali aj týmto aspektom ako niečím, čo chýba e, v EU diskusiách. Takže zastúpenie ľudí, nejaký, nejaký aspekt priamej demokracie, tak povediac. Ďakujem Rumúnsko, pani Anna Brča. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som zdôrazniť, že je naozaj rozhodujúce, aby sme posilňovali medziparlamentný dialog medzi národnými parlamentmi a európskym. U nás máme napríklad e, Európsky e, výbor, e, ja som jeho predsedničkou, nepostupujeme komisii iba stanoviska, nie, kon, organizujeme aj e, prieskum verejnej mierky k aktuálnym e, plánom Európskej e, únie ako digitálna agenda Junckerov, plán Energetická únia. A teraz som bola dosť prekvapená tým, čo sme si vypočuli z úst pána Rosenberga, ktorý povedal, že parlament v Rumunsku nepatrí k tým aktívnym. V poslednom rankingu Európskej komisie som e, videla, že sme boli na druhom mieste. Možno by bolo dobré, keby ste konzultovali aktuálnejšie údaje. A potom ešte niečo. V Rumunsku e, máme teraz zákon o spolupráci medzi výborom e, pre európske záležitosti vládou a e, kanceláriou prezidenta, pokiaľ ide o európske záležitosti. Na začiatku to bolo trošku ťažké, ale teraz musím povedať, že to vlastne celkom pekne funguje. Pokiaľ ide o parlamentnú kontrolu v oblasti európskych záležitostí, A rada je tiež e, povinná po každom zasadnutí e, rady informovať e, náš parlament. Ešte by som chcela povedať pár vecí. Nemáme samozrejme dosť času sa tomu venovať do hĺbky, ale odseky 9 a 10 ma naplňajú obavami a chcela by som povedať, že úloha Európsk národných parlamentov v oblasti európskych záležitostí by nemala spočívať iba v kontrole e, konania vlastnej vlády. Mala by zachádzať ďalej. A potom kontrola európskych e, štruktúr. Tam by som chcela e, povedať, že dôležité je aj, aké diskusie prebiehajú okolo zmeny nariadenia o Europole. Tým sa treba tiež podrobnejšie zaoberať. Tieto dva odseky, myslím, treba ešte prepracovať užšiu spoluprácu medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom. Tam treba eh, zakotviť, aby príspevky národných parlamentov boli naozaj aj zohľadňované. Takže pokiaľ to môžeme sledovať, aj pokiaľ ide o subsidiaritu, vieme všetci, že o 8 týždňov sa musíme vyjadriť ale mám k tomu otázku. Nemyslíte, že by bolo dobré, keby sme tu e, zaviedli systém e, e, správ, výmeny správnej praxe, keď by sme mali naozaj veľmi dôležité príspevky, ktoré znamenajú značné zmeny pôvodných návrhov dokumentov, ktoré dostávame od komisie, aby sme ich aj dostali. Pretože je tu tento 8, táto 8 týždňová lehota. A potom ďalšia otázka. Dnes ste toho názoru, že by bolo e, potrebné mať aj nejaký follow-up e, našich spoločných zasadnutí. Bolo by dôležité, aby sme to zaviedli, aby e, ste videli, vedeme tu naozaj vecnú obsahovú diskusiu a je dôležité, aby táto aj pokračovala ďalej. aby sa to vnímalo ako príspevok zo strany e, národných parlamentov. E, ďakujem to všetko z mojej strany a ďakujem za organizovanie e, tohto stretnutia. Ďakujem za Európsky parlament Richard Colbert. Ďakujem. Hlavné posolstvo, ktoré ja dostávam z dnešnej diskusie, je, že skutočnou témou E, e, je tá vecná stránka, nesubsidiarita. To, čo potrebujeme, je príležitosť pre národné parlamenty e, zaoberať sa obsahom návrhov a ovplyvniť ho a nie plýtvať všetku energiu na oblasť kontroly subsidiarity, pretože v praxi subsidiarita je problémom len málo, kedy potrebujeme tú určitú ochranu, ale v tých 6 rokov, čo systém časného e, varovania funguje, sa e, e, dosiahla úroveň žltej kartičky iba dvakrát a oranžovú kartičku ešte nikdy sme nejak nemuseli aktivovať a to je, myslím, preto, že Európska komisia je veľmi opatrná pri tom, čo navrhuje v dnešných dňoch. Ale je to aj preto, že s postupom času čoraz viac e, legislatívnych návrhov EÚ sa týka e, pozmeňovania existujúcej legislatívy. Ani nie tak tvorby legislatívy v nových oblastiach. To je normálne, prirodzené, že postupom času sa táto proporcia mení. A keď hovoríme o zmene existujúcej legislatívy, tak už sme tu mali túto diskusiu, či potrebujeme e, legislatívu na európskej úrovni alebo či postačuje to na národnej úrovni. A preto subsidiarita e, normálne mm, potom nie je problémom. V každom prípade európska legislatíva samozrejme si vyžaduje e, súhlas minimálne kvalifikovanej väčšiny 65%, teda pokiaľ sa berete váhu populácie národných ministrov ktorí e, sú zodpovední voči svojim parlamentom na rade. A teda e, šanca porušenia princípu subsidiarity sa ďalej znižuje, pretože by ste e, povedali, potrebovali vlastne väčšinu e, vlád, ktorí povedia, že potrebujete to regulovať na európskej úrovni proti teda princípu subsidiarity. To nie je veľmi pravdepodobné. Takže čo potrebujeme e, je väčšia miera vplyvu na obsah pre národné parlamenty, ale na európskej úrovni pomocou, pomocou politického dialógu a príspevkov na národnej úrovni treba mať vplyv na teda pozíciu toho, čo vaši národní ministri povedia na stretnutí v Bruseli, nie iba aby ste si to vypočuli potom e, e, doma, čo povedal. Ale to už je na národných parlamentoch, to e, by nemalo organizovať Európsky parlament. Ale pani predsednička, po tom, čo som povedal, že subsidiarita teda väčšinou nie je problémom, náš premiér teraz hovorí, majme, vytvorme tu postup červenej kartičky. Moja pozícia je, áno, dobre, Obvykle by to nemal byť problém, pretože nebudú žiadne návrhy, ktoré vyvolajú eh, použitie červenej kartičky, ale je to dôležitá eh, ochrana zábezpeka, eh, ktorá umožňuje vlastne blokovať nejaký návrh, ktorý by blokoval princíp subsidiarity. A vyžaduje si to vlastne zo strany komisie iba stiahnuť návrh, ktorý E, sa dostal možno na úroveň oranzovej kartičky. Ďakujem. Ja by som využila e, e, možnosť položiť, položiť otázku vám. Ja si myslím, že návrh červenej kartičky súvisí aj s rozšírením tohto nad rámec subsidiarity, takže takto by mohlo vzniknúť viac prípadov pre červenú kartu. No, to už by bola možno otázka e, narokovania. Ďakujem Riamen z Holandska. Budem hovoriť opäť po holandsky. Laat tegen de vertegenwoordiger, mijn collega uit Turkije. V prvom rade eh, k tomu, čo povedal turecký kolega, eh, dosť dlho som bola spravodajkyňou pre eh, Turecko a keď prichádzate z krajiny, ktorá je tak e, polarizovaná ako vaša, účasť na voľbách pravdepodobne je predsa len vyššia než v Európe, kde e, tie v demokracie e, vyzerajú predsa len inak. A keď hovoríme o demokracii, musíme hovoriť o prahových hodnotách. Turecku e, máte práce na úrovni 10 A ide aj o to, e, aby som zmenila tému, že čo môžeme urobiť viac v oblasti subsidiarity. Nemyslím si tiež, že e, subsidiarita je problémom. V tomto súhlasím s Richardom Colbertom. A musím povedať luxemburskému aspektovi, že to naozaj veľmi negatívne všetko vykreslil keď v 90. rokoch sa začalo s masovickou zmluvou, tento parlament nemal mm, takmer žiadne kompetencie a e, zdieľanie kompetencií potom prišlo v ďalšom kroku. Ja si myslím, že aj tento vývoj ste mali e, zohľadniť. A teraz tu máme kontrolu e, subsidiarity a preskúmavanie. A ja si myslím, že treba to e, viesť e, smerom, e, že je to problém členských štátov, lebo oni často nesúhlasia s obsahom. Hovoria, že je často legislatíva pre krajinu neprimeraná. V tomto zmysle to musíme rozvíjať ďalej. A potom otázka pre francúzského experta. Skúmali ste aj tie národné parlamenty, ktorých členovia e, v Národnom parlamente a v Európskom parlamente úzko spolupracujú. Príkladom je e, Holandsko. E, holandskí europoslancovia sú pozývaní na zasadnutia výborov, musia cestovať do Hagu, majú 5-minútový rečnícky priestor, ale potom už teda nemajú priestor sa vyjadriť, ale potom sú e, napríklad v Nemecku zmiešané výbory a takisto aj vo Francúzsku je silnejší dialog medzi e, poslancami. A ja si myslím, že to by bolo tiež e, veľmi nápomocné. De arm als strijd tegen de bureaucratie. Dus voorzitter, dat waren mijn... E, takáto predlžená e, ruka na boj proti byrokracii, e, to by bola tiež ešte dôležitá téma. Ďakujem pekne. Z talianského parlamentu kolega. Ďakujem veľmi pekne. Taliansko je jednou z krajín, ktoré implementovali Eh, možno teda vplyvu eh, na rozhodnutia vlády pred každou radou, eh, aj po každej rade k nám prichádzajú zástupcovia vlády do talianského parlamentu. Aj v priebehu celého procesu je tu povinnosť, aby parlament bol zainvolovaný a teraz prebiehajú, teraz sa diskutuje o ústavných reformách Zajtra e, sa e, zretozera teda pôjde do finále, finálneho štádia a potom by vlastne zainteresovanie parlamentu do analýzy a revízie Európskej e, parlamentu malo sa pretaviť do ústavy. Otázka, ktorú by som mal, je následovná. Skúsenosti, ktoré v parlamente máme, sú, že diskusie a spôsob, akým e, e, parlament e, pred radou komunikuje s vládou a diskusie, ktoré máme potom pri podávaní správ zo strany vlády, zdá sa, sú sústredené často na všeobecné otázky, vzťahov krajiny a Európy a celkovej politiky a chýba tam eh, hlboká analýza väčšinou. Vláda má tendenciu eh, informovať vlastne o témach, ale diskusia sa veľmi málo kedy sústreďuje eh, naozaj na špecifické aspekty E, týchto tém. Takže komparatívna analýza a návrhy v tejto súvislosti e, sú dôležité, ako to vyzerá v iných parlamentoch alebo v aktuálnom stave medzi parlamentom a Európskou úniou sú prípady, e, že sa diskutuje o, na, o, o teda veľkých stretnutiach Európskej rady ja si myslím, že teda u nás je tu formálne zainteresovanie, aj zainteresovanie pokiaľ ide o všeobecnú stratégiu, ale málo kedy sme zainteresovaní do detailnej prípravy. A neviem, či sú nejaké nástroje na to, aby sa to dalo zaimplementovať do parlamentných e, postupov, e, pretože často sa zvolávajú e, rady aj z urgentných dôvodov a z toho vystávajú aj určité praktické ťažkosti. Takže mňa by naozaj veľmi zaujímalo, či v tých akademických e, štúdiách, e, ktoré si robili, ste sa zaberali tým, ako by sa e, dalo takéto niečo docieliť. Ďakujem, Ramon Hauregi zo Španielska. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcel poďakovať expertom za ich správy a štúdie. Ja si myslím, že rozobrali celú sériu otázok v súvislosti so subsidiaritou a účasťou národných parlamentov Mám tri otázky. Poprvé, pri analýze predbežných parlamentných e, rozpráv pred e, Európskou radou vzhľadom na to, že Európske rady nadobudli e, za posledné roky obrovskú silu a že prevážili nad tým medzivládnym prístupom, moja otázka je, znepokojil ma fakt, že niektoré parlamenty zasielajú svoje stále stanoviska ešte pred radou a podľa môjho názoru je to proti duchu reprezentatívnej demokracie a mandátu. A otázka je, či je veľa parlamentov v EÚ, ktoré poverujú svojich predstaviteľov predradov, so stálymi fixnými stanoviskami. Podľa mňa je to veľmi znepokojivé. A ak existuje táto prax a tento postup, tak by to Európsky parlament mal vedieť. Po druhé, urobili ste vynikajúce štatistiky analýzy všetkých stretnutí, ktoré sa organizujú v súvislosti s rozprávami po Európskej rade. E, je moja otázka. Nestáva sa, že rozpravy v národných parlamentoch sa mm, znárodňujú v úvodzovkách, teda nedochádza k tomu, že miesto toho, aby diskutovali o Európe, takmer všetky národné e, parlamenty presúvajú európske témy na národnú úroveň. V tom zmysle, že skôr diskutujú o národnej otázke pod vplyvom národnej verejnej mienky a tak ďalej. To je úvaha a e, ktorá by bola zaujímavá alebo objasniť a aká je otázka regionálnych parlamentov v decentralizovaných štátoch, napríklad Nemecko. Nemecko má dobré skúsenosti v princípe subsidiarity a akým spôsobom e, sa vlády jednotlivých federálnych republik zúčastňujú procesu aby ich hlas bol vypočutý týmto centrálnou vládou pri aplikácii politik. Ďakujem, Markanš. Ďakujem. Pani predsednička, za slovo. Mám otázku na pani Neuhold aj v súvislosti s postupmi, aby Európsky parlament bol kontakte, alebo parlament ako taký v kontakte s výkonou mocou. Je pravda, že kultúra a tradície sú rôzne a menia sa od štátu k štátu, ale čo viacej zaváži e, ústavné rozdiely alebo kultúra, ústavná kultúra, tradície. Nebolo by lepšie e, si vymeť navzájom dobré skúsenosti medzi parlamentami a potom ste hovorili o prístupe k informáciám ešte predtým, než sa začne zákonodárna činnosť, tvorba legislatívy. A my po predsedníctve vyhodnotíme tento postup, pretože to prinieslo dosť dobré výsledky. A ide o to, aby pred každou Európskou radou bolo na programe každého parlamentu ten, ktorý bod, ktorý sa bude diskutovať a aby kompetentný minister vystúpil pred Národným parlamentom e, s otázkou, ktorá sa bude rozoberať potom v Bruseli na rade. Pán Rosenberg, spomenuli ste aj to, čo som povedal už dnes ráno, že aby európsky aspekt bol prítomný vo všetkých parlamentných výboroch národných parlamentov, pretože v národných parlamentoch sa veľmi často stáva, že je tam nejaká elita, len niekoľko málo poslancov, ktorí sa venujú EU záležitostiam. A potom, aby sme mali skutočný mainstreaming, a ja sa teším, že ste spomenuli aj tú zelenú kartu a že sa to môže urobiť, zrealizovať bez zmeny zmluvy, a že ste neupadli do tej pasce tých, ktorí tvrdia, že sú proti zelenej karte a že chceme navrhovať nejakú novú legislatívu. To vôbec nie je tak. A potom otázka na pána profesora Poiriera. Boli ste negatívni trochu v tej otázke deparlamentarizácie alebo zníženej činnosti parlamentu. Ja by som nehovoril o tom, že by došlo k zníženej činnosti či účasti parlamentov. E, čo si o tom myslíte? Keď hovorím o emancipácii, tak teraz k tomu dochádza, ale ja často prichádzam do Bruselu na medziparlamentné stretnutia a konštatujem, že sú kolegovia, nebudem tu citovať nejaké krajiny, ale sú tu kolegovia, ktorí si prečítajú prejavy, a prejavy, ktoré boli napísané na ministerstvách zahraničných vecí. Keď sem prídeme, tak ja si myslím, že by sme sa mali emancipovať. Je to veľmi dôležité a to, dôležité a to umožní aj lepšiu spoluprácu národných parlamentov so všetkými inštitúciami a všetkým tým, čo sa deje tu v EÚ. Pán Eduard de Markeš. Ďakujem, President. Um, Eu nesta intervenção gostava... Ďakujem. V tomto vystúpení by som sa chcel venovať v mene parlamentného zhromaždenia Portugalska sa obrátiť na vás a vyjadriť, že súhlasíme s princípom zelenej karty a mali by sme prehlbiť aj politickú diskusiu v tejto téme, ale nesmieme zabúdať na to, že tá politická Diskusia je zaujímavá aj pre občana veľmi často. Analýza európskych iniciatív zabíja vnútornú politickú diskusiu o EU záležitostiach. Často počúvame odborníkov, ako hovoria, a vieme, že napríklad v Portugalsku, ktoré sa snaží byť dobrým žiakom a trávime príliš veľa času analýzou európskych iniciatív parlamentných výborov, a nemáme dostatok času prediskutovať e, tie body a témy, ktoré zaujímajú občanov. Mali by sme byť aktívnejší nielen preto, aby Európa slúžila občanom, ale aby aj preto, aby ten európsky občan mal skutočne pocit spolupatričnosti k európskemu projektu. A všetky iniciatívy v tomto zmysle by boli dôležité, ak sa chceme priblížiť európskemu občanovi. Všetky nové iniciatívy, ktoré by mali dať podnet oživenie činnosti v EU záležitostiach v národných parlamentoch. To by podľa nás znamenalo oživenie Európy a našeho spoločného pocitu spolupatričnosti. Ďakujem. Pán Highland, ďakujem. Ocenil som vystúpenia, ktoré nám dali veľa možností na úvahu. Írs Rusko začalo s, s reformou systému e, žltej a zelenej karty a ja súhlasím s predredničníkom, potrebujeme nové kritéria, aby, aby sme zanalizovali princíp subsidiarity. Prijali sme systém mainstreamingu pred 4 rokmi a musí sa harmonizovať s výročným programom komisie a um, ja si myslím, že došlo aj k vylepšeniu, vylepšeniu činnosti v porovnaní s minulým obdobím. Účasť na plenárkach pred Európskymi radami, e, rozpravy. E, máme štatistiky o účasti v parlamentných výboroch alebo o vystúpeniach na plénach alebo v e, špecializovaných výboroch Neustále tieto analýzy verejne prechádzame a prichádza aj pozitívna konštruktívna kritika. Na základe toho môžeme vylepšiť našu prácu ako výbore, ako parlament. Vypočul som si so záujmom to, čo povedali rečníci o úlohe národných parlamentov v rozpočtovom e, postupe v európskom semestri po e, po publikácii tej e, výročnej správy o ekonomickom raste podľa jednotlivých štátov, tak e, my si veľmi radi vypočujeme názory či odporúčania. Aj predsedníctvo má návrhy na vylepšenie európskeho semestru a určite by bolo zaujímavé si vypočuť odborníkov, aké by mali odporúčania a ako posilniť úlohu národných parlamentov a pokiaľ ide o ten rozpočtový postup a ak by to tak nešlo, čo by iné odporúčali? Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička. Tieto poznámky som vypracoval ja sám, aby som sa snažil vyvodiť také hlavné línie z tých fascinujúcich vystúpení a mohli by sme ich zhrnúť do takýchto hlavných myšlienok. My sme tu nielen preto, aby sme analyzovali funk- fungovanie európskych inštitúcií, alebo otázka je, či chceme aj vylepšiť tie závery a pôsobenia. To je to kritérium. A fascinovala ma myšlienka nadmerného počtu informácií. Samozrejme, treba ich eh, vymieňať, analyzovať, rozširovať. Pre všetkých tých, ktorí sú zainteresovaní, potrebujeme lepšie techniky a na národnej úrovni e, sú rôzne postupy e, v tomto prípade a sú rozdiely e, medzi jednotlivými národnými parlamentami v počte personálu, ktorý sa venuje tejto aktivite. Samozrejme, musíme byť flexibilní, a keď si k tomu ešte pridáte veľmi rozdielne potreby, v každom štáte hovorilo sa to o zelenej karte. Je to právo iniciatívo v prípade dereglamentácie alebo v prípade práva znovu pracovať Nechcem ja sa tu vyhýbať hlavným témam, ale mali by sme to prediskutovať hlbšie. Do obeda sme hovorili o auditoch ex post. Mali by sme sa obrátiť na dvor auditorov, ktorý je našim prirodzeným priateľom a spojencom, že či to je ten e, správny postup. A to, čo hovoril Richard Corbett, ten charakter európskych inštitúcií Môžeme skonštatovať takto jednoducho, že nie sme spokojní s fungovaním a či budú prichádzať nejaké sankcie, ak to nebude fungovať aj naďalej. Ak vidíme riadenie našich vecí tak, ako to prebieha, je jasné, že EP a národné parlamenty musia spolupracovať, ale legislatíva eh, sa musí vytvoriť, aby sme neohrozovali e, zvrchovanosť. Nezabúdajme tiež, že je tu aj potom ďalší politický kontext a ten spočíva v tom, že, e, že voliči majú určité potreby. E, je tu lobbying, ovplyvňovanie sociálnymi sieťami a tak ďalej a tak ďalej. Tak aj my musíme byť flexibilnejší a rýchlejší keď reagujeme na takéto prostredie záverom, musíme urobiť minimálne dve veci. Po prvé, je potrebné nájsť vhodné technické riešenia, ako tieto témy čo najlepšie spracovať a využiť a nemusí to byť len nejaký jednotný prístup v tomto veľmi rozdielnom portfóliu. Môžeme sa napríklad sústrediť na niektoré témy. Mohli by sa na to sústrediť 2-3 parlamenty spolu e, s odborníkmi. Keď ja som bol v dolnej komore vo Veľkej Británii, tak sme spolupracovali s americkým kongresom na technickej téme Eh, geoinžinierstva, ale bolo tam veľa problémov, okrem iného aj to, že sme nemohli vydať to, čo bolo v spoločnej správe. No a musíme sa z politického hľadiska pozrieť na to, aká je koncepcia spoločného európskeho parlamentného priestoru, kde by bolo možné takúto rozpravu absolvovať stretávať sa, cestovať. A to všetko musí byť legitimné. My môžeme si vytvoriť taký zvyk, že budeme spolupracovať a to prospeje určite Európe. Niekoľko komentárov hovorí pani predsednička a obraciam sa e, teda na našich odborníkov. Poprvé, medzi európskymi inštitúciami existuje jedna. To je ECB a, a záleží nám na jej nezávislosti a samozrejme to je otázka legitimnosti, demokratickej legitimnosti ECB a to nie len to, ako sa mm, robí menová politika, banková únia. a banková únia by mohla vzniknúť ako tretí pilier v EP sa rozširujú činnosti a zodpovednosti ECB a my sme v tejto súvislosti veľmi široko uvažovali o myšlienke demokratickej legitimity tohto procesu a predložili sme také riešenia, ako je podpisovanie memoranda porozumenia spolu s dozorným alebo rozhodovacím sektorom ECB. Organizujeme pravidelné vypočutia a stretnutia, kde sa tiež istým spôsobom táto inštitúcia, tieto inštitúcie kontrolujú. Takže táto otázka hľadania správnej rovnováhy medzi nezávislosťou a tým verejným blahom a súčasne s tým zachovanie demokratickej legitimnosti Európskym parlament. Neviem, či vy k tomu môžete niečo dodať, ako vy vidíte túto výzvu, alebo či máte nejaké myšlienky, ako zaistiť tú demokratickú legitimnosť. A druhá otázka sa týka toho, veľmi často sú tu dohody ktoré vedú k SM, k fiskálnemu kompaktu alebo k iným veciam. A právne sú to veci, ktoré sa nachádzajú mimo Lisabonskej zmluvy. Sú to medzivládne dohody. Ja ich takto volám, ale stále je to možnosť, ako postupovať v EU. A moja otázka je, je správne v týchto prípadoch v prípade tej e, medzivládnej posilnenej spolupráce je správne očakávať, že by parlamenty hlavne európsky, ale aj národné že by mali mať právo parlamentného prieskumu alebo dohody alebo sú naše práva dramaticky obmedzené, ak tomu tak je, ak teda vlády idú skôr tou cestou medzinárodných dohôd, než tou unijnou metodou. Dobre, kolegovia, už tu myslím nie je žiadna ďalšia otázka, tak dám slovo expertom. Máme na to strašne veľa času, tak môžete hovoriť ako dlho chcete, nech sa páči. All these uh, comments and questions, it's also very nice for us as academics. Ďakujem. My ako akademici radi sme pri takejto rozprave je pekné mať takúto možnosť dialogu, pretože akademici a politici z praxe sú často e, oddelení a to nie je dobré. Pokiaľ ide o prvé, prvú výpoveď, pokiaľ ide o mieru participácie na voľbách do Európskeho parlamentu. No už tak to, je, to všetci máme na mysli. A i práve v tejto budove Európska komisia a takto ďalej spájajú tú participáciu. Teda tentokrát to bolo iné. Bolo to naozaj veľmi dôležité a bolo veľkým sklamaním, že účasť nestúpla. Videli sme však veľké výkyvy naprieč členskými krajinami. V niektorých krajinách to bolo naozaj veľmi nízka účasť a vysvetlenie je tu jeden z vysvetlení z akademického pohľadu. Právnici i politickí vedci hovoria o nedostatku politickej rozpravy, politizácie e, otázok. V samotnom Európskom parlamente neviem, či je to oprávnené, ale toto je jedna z otázok, ktoré sa e, objavujú v akademickej obci. A celé sme to dnes e, diskutovali, tú kontrolu subsidiarity. Mnohí boli skeptickí v tejto veci. Je to také technické a obmedzené, tieto otázky. Mne sa veľmi páčilo stanovisko pána Korbeta. Skutočná otázka je podstata veci vrátiť sa e, politiku, vrátiť politiku E, sem, e, keď sa pozeráme na to, kde e, mobilizujú národné parlament, tak vidíme, že tieto, toto sú otázky ako napríklad Úrad verejného európskeho prokurátora. Vidíme teda, že i v rámci kontroly subsidiarity je tu, mobilizácia ako k politickým otázkam. Ako čo som už bola povedala, je tu politický náboj v týchto otázkach od začiatku. V každom prípade navrátenie politiky je čím si, čo ste tu dnes diskutovali. Ak sa potom ďalej dostaneme k skutočnosti, že subsidiarita je zriedka kedy problémem, mal by to by mechanizmus červenej karty ak to porovná s Európskym parlamentom samotným a ak porovnáme eh, postup spolurozhodovania Európsky parlament má právo veta, ale eh, málo kedy ho využil. Veľmi často konštruktívne eh, komentoval. A to by sme tu mohli zamýšľať Máme tu bezpečnostnú brzdu pre určité otázky, to by mohlo ovplyvniť rokovania a vnímanie spôsobu, akým národné parlamenty operujú, pretože táto brzda, ale podobne ako v električke, málo kedy niekto za túto brzdu zatiahne. O tom teda treba hovoriť. Môže to však mať i negatívnu symboliku, symbolický charakter, pretože je to negatívny nástroj, skôr než by to bol nástroj pozitívny, ako, je pozitívne, ako sú pozitívne pozmenenia. Potom tu bol ďalej komentár o výmene medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi a že členovia na Európskeho parlamentu by mali vedieť e, byť na zasadnutiach výborov národných parlamentov pre všetkých 28 krajín nemám údaje. Tu by sme sa mohli viac zaoberať, ale vidíme, že nie je tomu tak vo všetkých členských krajinách, že v niektorých parlamentoch poslanci EP majú veľa, veľmi obmedzený rečnícky čas. Teda čo si na čom by sa dalo pracovať? čo by mohlo byť každodennou praxou podľa určitých princípov. Prínosom je určitá medializácia, pretože národné médiá tiež sa zameriavajú na to, čo sa deje v národných parlamentoch. Ďakujem za to, že ste nám povedali o talianskom prípade a že ste vrhli svetlo na to, že Rozpravy sú často všeobecné, vidíme tu i špecializovanejšie rozpravy v určitých krajinách, ale zasa raz Švédsko, Dánsko vidíme špecializovanejšie rozpravy, ale toto rozhodne je, nie je norma. Pokiaľ ide potom o, o množstvo informácií, veľmi dávno, ešte pred Lisabonom, tu bol ten komentár, že máme toľko informácií, že sme zaplavení, že nevládzeme dýchať. Toto je e, bod, teda selekcia tých informácií, sú tu rôzne spôsoby, ako národné parlamenty e, môžu zvládať tieto informácie, tieto, túto záplavu informácií zoznam všetkých návrhov, ktoré prichádzajú a indikujúc, kde z právneho pohľadu by tu mohla byť subsidiarita a obavy o ňu, aby sa umožnili umožnilo spracovanie informácií. Otázka Európskej centrálnej banky, už tak to je jedna z kľúčových otázok na jednej strane e, rozhodnutí, ktoré sa prijímajú za s zatvorenými dverami a potom tiež technické otázky, efektívnosť, skutočnosť, že rozhodnutia sa majú príjmať, takže ten tlak na príjmanie rozhodnutia. Potom tiež zodpovednosť. To je jeden z kľúčov, ktorý e, tvárni EÚ tu je veľmi dôležité a chválihodné, že je tu snaha ukázať, čo sa deje, posilniť mediálne pokrytie. A to tiež znamená e, zo posilnenú spoluprácu. Určité rozhodnutia sa prijímajú a je tu aj dôvod, prečo sa to prijíma na e, určitých fórach, ale určité opatrenia Tí, ktorí majú príjme rozhodnutia, sú veľmi dôležité a e, národné parlamenty môžu zahrať veľmi dôležitú úlohu. Ďakujem. Ďakujeme za vaše otázky. V poradí aj zodpoviem. Pokiaľ ide o tureckého rečníka, ktorý sa pýtal na účasť vo voľbách, bol by som pozitívnejší v tejto veci pretože pokiaľ ide o účasť na európskych voľbách, tie čísla vychádzajú z východu Európy, rozšírenia Európy, kde účasť je vo všeobecnosti slabšia z viacerých dôvodov. Je to teda efekt, e, ktorý by som mohol nazvať východoeurópsky. E, čísla by sa veľmi zmenili, keby sme odpočítali tú východnú Európu pokles eh, vo vzťahu k ďalším eh, národným voľbám. Európsky parlament by teda mal byť si trošku istejší vo týchto otázkach, pretože to nie je špecifické pre ne. Pokiaľ ide o národné voľby od európskej krízy ekonomickej, <clears throat> vidíme takú europeizáciu tohto fenoménu. V Holandsku Slovensku, na Slovensku, vo Francúzsku v roku 2012, v Taliansku. To boli voľby, síce národné, ale sú tu e- diskutované európske témy, týka sa to teda demokratizácie. Pokiaľ je otázku rumúnskeho kolegu, naše údaje sú až do konca roka 2012, vy ste boli veľmi prísni k Rumúnsku, čo však chcem povedať, že nemôžeme strácať perspektívu z toho, čo by e, e, európske otázky e, legitimizovalo v národnom kontexte. To im dáva možnosť hovoriť o Európe, identifikovať sa s týmito otázkami, vidieť ich i v médiách. Nad rámec čísiel pro procedúr otázka znie, či e, politici vo Francúzsku, v Rumunsku, Bulharsku sa naozaj ujímajú tejto európskej otázky. Je, je jasné, že nie vždy je to e, prípadom. Pokiaľ ide o otázku pána Korbeta, vidím, že už odišiel. želal si e, tak trochu riešenie otázky, ktorá je tak trochu e, cynická, pretože ten e, je málo, málo dosiahnovaný ten, ten limit. Prečo nemať potom teda červenú kartu? Možno je to diplomatické riešenie ponúknuť čosi Cameronovi v diskusii. Mňa to trošku e, trošku neteší. Pokiaľ ide o otázku, ktorú hovoril zástupca Holandska, pokiaľ ide o účasť národných parlamentov, národných poslancov z tejto krajiny rôzne praktiky. Tí, ktorí to dobre vedia robiť, to sú Nemci, dvoch dôvodov. Poprvé, pretože majú na tom záujem, majú zem koordinovať svoju stratégiu. Ďalej potom tiež preto, pretože politické strany v Nemecku sú silné, štrukturované a treba, ktoré rieši túto, túto stratégiu na viacerých úrovniach. Mnoho tých krajín je menej, menej, menej silných a preto viac majú problémy. Francúzsko má len e, menej je to 1% Národného frontu. Bolo by ťažké pozvať europoslancov. Prví sú práve oni. Sú to takéto problémy takto ťažko prekonateľné. Ďalšia otázka. E, e, hovorili ste o nedostatku hĺbkovej analýzy. K tomu dve odpovede. Nie vždy je tomu tak. Sú tu národné parlamenty, ktoré veci sú verejné i v televízii, hĺbková analýza. komisia v Danmarsku napríklad e, po, materiál, po materiáli diskutuje veci. E, tieto všeobecné rozpravy, vy ste sa zjavne venovali kritike tej hĺbkovej analýzy. Rozvinula sa veľmi e, participácia, znalosť presná projektov a tak ďalej. A niekedy chýbajú všeobecné rozpravy, ak si zoberieme bankovú úniu, Otázka znie, či by mali do detajlov národné parlamenty diskutovať o veľkosti bank, ktorá má byť bankovej únii a tak ďalej. Vidím, že tu je všeobecne rozpráva, či chceme Európu, ktorá kontroluje banky alebo nie. Pokiaľ je o španielskú otázku o mandáte, sú tu len tie krajiny v Európe z právneho pohľadu, ktorí môžu dať ministrovi e, mandát. On sa ho nemôže zbaviť. E, je to Rakúsko a Dánsko. Nemecko pred pár rokmi revidovalo svoj systém. V podstate mandát e, existuje do malej miery v čistej forme len pre aktivity legislatívy, takže neexistuje len pre Európsku radu. Premiér a nie je právne viazaný pri, príjmať legislatívu. Momentálne to neviedlo k deblokácii. Aj fínsky premiér fin, uh, eh, akceptoval pomôcť Grécku. Pokiaľ je otázku, že teda často je to národná, do, do, domáca vízia do otázok. Mne sa zdá, že je to úloha v záujme parlamentu riešiť tieto otázky, pokiaľ ide o na regionálne parlamenty, pokiaľ ide systém skorého barovania, parlamenty viacerých krajín nielen federácie, ale aj Španielsku, Taliansku, ktorí majú výrazné aktivity na kontrolu subsidiarity, sa angažujú preto, že v konečnom dôsledku európske zmluvy im dávajú osobitnú úlohu. Táto participácia však pozná určité limity. Subsidiaritu menovite. Vy z predsedníctva ste hovorili o tom, že treba mať viac výmeny informácií medzi skúsenostiami k kozaku a tak ďalej. To podľa mňa dobre funguje v Európe. Mám dokonca dojem, že je tak trochu škody, že e, kozak slúži len tomu a nie iným veciam a ľudkovým rozprávam. Hovorili ste aj o tom, že niekedy národné parlamenty sú nasledované pozíciami svojich vlád. Mnoho vlád počas krízy e, e, neprešlo e, hlasovaním dôvery v parlamentoch. Vízy ktoré teda existujú. Tu je, tie sú možné e, povedať nie svojim e, vládam. írska otázka Nemám dostatok informácií k tejto poznámke. Pokiaľ ide o e, otázky fiskálneho kompaktu, mali by sme byť menej pesimistickí ako kolega Filip povedal, mnoho krajín tieto nové nástroje boli príležitosťou použiť nástroje, ktoré pomôžu asociovať viacročné programovanie rozpočtových perspektív. Sú to možnosti, aby mohli hovoriť potom ďalej, pokiaľ ide o poslednú otázku pani predsedničky, ku kontrole Centrálnej e, banky je to problém, pretože chceme inštitúciu nezávislú, pretože sme demokracie. Pokiaľ ide o problémy, problémy e, národných parlamentov, pochopiť sa v tejto otázke článok 13 fiskálneho kompaktu ide o vytvorenie ktoré by sa strikalo e, e, viackrát e, za 3 mesiace stretávalo a je politovanie hodné, že toto je považované za zložité a technické. Posledná poznámka, že Európska únia sa dekomunitarizuje viacero medzinárodných dohod Je tu viacero problémov, ktoré sú pod, e, podradené legislatívnemu postupu, ale myslím si, že pokiaľ ide o národné parlamenty, a chceme nájsť prostriedky konať, história e, podpory je vlastne históriou parlamentu, ktorý si privlastnil zodpovednosť predtým, než ju vlastne dostal. Takže Verím, že Európsky parlament bude vedieť kontrolovať aj eurozónu tým či oným spôsobom. Alors, pour la question des, des élections... K otázke volieb. Nebudem opakovať tie prvky, čo tu už boli povedané, ale treba túto otázku nízkej účasti voličov v eurovoľbách by sme mali umiestniť do širšej perspektívy. Týka sa to aj národných volieb, aj iných spôsobov demokratickej a politickej účasti. Odvolávam sa na viaceré ankety a štúdie. E, každých 5 rokov rôzne organizácie európske analizujú priebeh volieb a zaznamenávajú zmenu účasti voličov na eurovoľby. To je len jeden z prvkov tejto transformácie demokracie v Európe. Ďalšia vec, subsidiarita. Tam som sa asi zle vyjadril. A tu nejde o to, že by sme sa mali sústreďovať na vylepšenie kontroly subsidiarity, ale na obsah európskych politík. Možno som bol veľmi rýchly, ale podstata skôr ako sa sústrediť na vylepšenie techník kontroly subsidiarity, mali by sme kontrolu EP a národných parlamentov na obsah a na rozhodujúce body HMU. To je rozhodujúci bod, na ktorom treba pracovať viacej než na vylepšení kontroly subsidiarity lebo v opačnom prípade je tu riziko, keďže národné parlamenty nemajú e, rovnakú víziu vylepšenia kontroly subsidiarity. Niektorí pôjdu tou cestou vylepšenia, ale iní pôjdu tou cestou blokácie EÚ alebo budú sa snažiť blokovať určité zásadné rozhodnutia. a tá emancipácia alebo nižšia účasť parlamentov, to je tá deparlamentizácia, to je taký akademický termín, ale hovoríme o emancipácii a čo je prekvapivé, že národné parlamenty rovnako ako EP majú nástroje, ale nevyužívajú ich. Neangažujú sa v tom. A potom Mm, jednoducho mm, majú nejaké problémy s využívaním týchto nástrojov. Je to naozaj zvláštne. Majú k dispozícii tieto nástroje, buď ich nepoužívame a tam vás podporujem v tej otázke emancipácie, ale z iných kritérií, ktoré som spomenul, tak je tu aj tá tendencia nižšej účasti parlamentov návrhom správ predsedov, mal som to v prezentácii, ale nevenovala som to. A je tam veľa bodov, ktoré by mohli zaujímať národné aj Európsky parlament. E, pri ukončení HMU je viacero odsekov, ktoré sa týkajú národným a Európskemu parlamentu a sú tam aj nové body. Vezmeme si veľmi jednoduchý príklad – a vrátim sa, vrátim sa k tomu ekonomickému riadeniu. Navrhuje sa Európsky konzultačný rozpočtový výbor, ktorý by koordinoval a doplňal parlamentné výbory v národných parlamentoch pre rozpočet. Aj v prípade fiskálneho kompaktu. Ale prečo? Ak by sa tento výbor vytvoril, prečo by formálne nebol napojený na EP? Prečo by v tom budúcom návrhu predsedov nemala by tam možno, že by bol formálne napojený na Európsky parlament? Prečo národné rozpočtové výbore, hoci sú veľmi rôzne, nie sú tiež formálne napojené na národné parlamenty? lebo však to je jedna z zásadných úloh parlamentov mali by k dispozícii viacej expertnej činnosti a aby sa lepším spôsobom disponovalo s rozpočtami na európskej a národnej úrovni a to by sa mohlo urobiť na úrovni predsedov. A tu sa vraciame k otázke bankovej únie, nezávislosti a vzťahov spomenul to myslím niektorý britský poslanec, ak sa nemýlim, prečo by sa viacej neformalizovali dohody spolupráce s obsahom priamo medzi EP a dvorom auditorov alebo Európskym parlamentom a ECB, národné parlamenty a ich alter ega na národnej úrovni. Keď hovorím o formálnych dohodách, to nejdu, sú, nejde len o dohody auditov a spolupráce, ale aj Mm, sústredenia sa na určité body do budúcich, na budúce 4 alebo 5 rokov pre určité rozhodnutia. Takto by bola parlamentná kontrola účinnejšia a zároveň by sa rešpektovala nezávislosť konkrétnych európskych inštitúcií. Hlavnou výzvou je e, sa navzájom prepojiť a zároveň sa vzájomne rešpektovať v nezávislosti. A to sú body, ktoré sú aj v sprave OECD. Nemala som tiež čas, nemal som čas prísť tým slajdom, ale OECD poukazuje na takúto formu dohod medzi Európskym parlamentom, ECB, dvorom auditorov a tak ďalej. Tam je veľa vecí, čo by sa dalo ešte urobiť. Je to správa z roku 2014 OECD a je tam tiež zaujímavé, prečo by sa napríklad spolu s Kozakom nevytvoril nejaký stály expertný nástroj pre určité verejné politiky, ktoré sa robia v rámci EÚ. Napríklad úrad, ktorý by centralizoval informácie, ale nielen to, ale mal by aj expertné nástroje, ktoré by dával Európskemu parlamentu a národným parlamentom. To je návrh eh, expertov OECD z roku 2014. a tá medzivládna dohoda a komunitárna metóda. My chápeme to prostredie alebo ten tlak, že je potrebné príjmať okamžité rozhodnutia v hospodárskej kríze v eurozóne a tak ďalej, ale to je práve ten problém. Ja si myslím, že sme prišli príliš, zašli príliš ďaleko v tej medzivládnej metóde v posledných paktoch a zároveň národné parlamente, par, parlamenty neboli schopné alebo neboli prizvané e, k týmto e, medzivládnym postupom a Európsky parlament tiež stratila a národné parlamenty tiež e, nezískali naspäť alebo len veľmi ťažko a málo niečo, čo mohli, čo mohli vplyvať na rozhodnutia vlád a to je aj to, čo sa konštuje aj v tej správe OECD z roku 2014. Využijem obraz kolegyne, či je ten pohár poloprázdny alebo poloplný. Máme viacero nástrojov, ktoré sa zatiaľ nepoužívajú a sú k dispozícii. Môžu byť iné nástroje, ktoré môžeme vytvoriť v spolupráci medzi jednotlivými európskymi či národnými inštitúciami a len tak, keď spolitizujeme určité verejné politiky na európskej rovni, hlavne ekonomickej oblasti, len tak lepšie pochopíme ekonomickú krízu a deficit, a hovorím tu o tom demokratickom deficite v reprezentatívnej demokracii. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím, že pani by sa chcela vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Stručný follow-up k tomu, čo uh, bolo zaznené, čo to zaznelo. Eh, nikdy som nepovedala, eh, že ste boli zlí k Rumunsku. Možno to tak uh, prešlo cez tlmočenie. Uh, ide len o to, že by sme sa mali zaoberať situáciou, aká je teraz v roku 2015, nie v roku 2012, ako ste teraz povedali, že uh, ste skúmali údaje z tohto roku. Ja si myslím, že to je nespravodlivé. Uh, a e, nemôžete kritizovať môj výbor, keď ten práve patrí e, k tým veľmi aktívnym a e, ja vás vyzývam, aby ste to skontrolovali. Každý mesiac vedieme verejné diskusie k dôležitým témam. Takže keď ste doplnili, keby ste povedali úvodom, že ste vychádzali z údajov z roku 2012, nebola by som povedala, čo som povedala, a bolo by dobre, keby ste e, pre budúcnosť e, sa venovali e, aktuálnej situácii a nie situácii spred troch rokov, pretože to je relevantné. Takže bolo by dobre, aby sme vychádzali z aktuálnych údajov a nie z údajov, ktoré sú tri roky staré. Ďakujem. It's, it's, it's interesting to discuss between... Uh... Yeah zaujímavé e, e, diskutovať medzi akademikmi a e, politickým svetom. Mi sa to páči, mali by sme si uvedomovať aj rozdiel kultúr medzi nami v akademickom svete, prezentovanie čísel z roku 2012. To je ešte stále veľmi dobré, viete? Znamená to, že sme veľmi rýchlo zozbierali tie údaje a spracovali ich. Chápem, že v politickom živote potrebujete byť aktuálnejší Close, uh, Elmar, we have just finished. Do you want to say something? Elmar, uh, práve sme skončili. Uh, rád by si zareagoval. Chcel by si niečo povedať? Máš nejaké dobré správy, alebo nie? Práve si prišiel z dôležitého zasadnutia. E, práve som sa e, stretol v mojej kancelárii s premiérom Kosova, ktorý pricestoval na návštevu do Bruselu to je veľmi významné, pokiaľ ide o rozširovanie aj, aj migráciu. Chcel by som povedať, že som vďačný, že e, sme si mohli vypočuť e, e, veľa myšlienok z poslancov národných parlamentov, ale aj expertov. A ja dúfam, že z toho vyvstanú aj nejaké konkrétne návrhy a že sekretariát nám postupí tieto jednotlivé myšlienky, tak aby e, e, e, sme vnímali len pracovný dokument z tohto zasadnutia. Teda nie, nie len zhrnutie, ale naozaj pracovný dokument, ktorý by zhrňal myšlienky, ktoré tu zazneli. To je tá hlavná myšlienka zorganizovania dnešného stretnutia. Keď hovoríme o silnejšom využívaní Lisabonskej zmluvy, je to z praktických dôvodov, e, že národné parlamenty e, k tomu majú e, svoje vlastné predstavy Nedávalo by e, zmysel e, urobiť návrh, kde by, bol, kde by boli všetci e, proti. To by bola umelá správa. Takže bolo by teda dobré dostať to návrhy zo sekretariátu a ja by som chcel vás všetkých vyzvať, aj keď budeme mať návrh našej správy hotový po tomto stretnutí, Pani predsednička, ak by ste súhlasili, bolo by dobré, aby sme ho e, rozoslali, aby sme ho poslali e, tak expertom, ako aj národným parlamentom, aby sa mohli vyjadriť, e, navrhnúť zmeny v správe alebo niečo doplniť. A potom by sme mohli formulovať nové návrhy v priebehu pár týždňov aby sme naozaj mali pocit, že ide o spoločné dielo. Ďakujem veľmi pekne, Elmar. sekretariat si robil poznámky, e, takisto e, e, to bolo aj zaznamenané na video celé toto zasadnutie, takže je príležitosť si to celé ešte raz pozrieť. A na záver by som chcela poďakovať ktorom e, eminentným expertom, profesorom a za to, e, to, to, že si veľmi ceníme ich e, prácu a prezentácie dnes. Boli veľmi užitočné určite. Som veľmi rada, že sme vás tu mali a mohli diskutovať s vami spolu s kolegami z národných parlamentov v tomto e, formáte e, medziparlamentného dialogu sa e, stretneme spoločne na budúci rok, ale ako výbor AFKO budeme mať budúci rok aj 2-3 výjazdy do členských štátov, takže ak by ste mali chuť zorganizovať aj srdnutia vo vašom parlamente s nami, budeme samozrejme veľmi radi a tiež by som chcela povedať e, e, k tomu, čo navrhol Erlmar, ale e, vo všeobecnosti, keď budú nejaké dôležité témy, ktoré sa budú diskutovať na našich workshopoch alebo vypočutiach, zasadnutiach výborov, budeme vás informovať, pretože sa môže stať, že budete práve cestovať do Bruselu a mohli by ste sa individuálne zúčastniť nášho zasadnutia v menej formálnej situácii. Takže ešte raz vám ďakujem a dúfam, že e, tu ide iba o začiatok e, ušej spolupráce medzi nami v takto dôležitej e, téme pre občanov, ktorou bez pochyby je posilňovanie demokratickej legitimity všetkého, o čom sa v Európe rozhoduje. A ja dúfam, že spoluprác, naša spoločná práca na tom, čo môžeme urobiť e, oddelenie, ale aj spoločne je teda naozaj veľmi e, dôležitá a bude veľmi dôležitá aj v budúcich rokoch. Neviem, čo je tento zvuk, no ale pravdepodobne nám napovedá, že by sme mali skončiť toto zasadnutie. Thank you so much. Uh,